Ešte nezačneme s hlasovaním, ešte dva oznamy mám vopred. Pani Elini Tio Ráros opúšťa frakciu EP, opustila frakciu EPP a od 8.3.2016 vstúpila do ECR frakcie.